To nemá žiadne pripomienky, tak program je schválený bez zmien. Hm, dobre. Moje oznámenia na úvod postupu, ako viete, my spolupracujeme na základe pravidla 54, správa z vlastnej iniciatívy. Samozrejme, je to pravidlo 55. Možno eh, vy máte 56, my 54 a priemer z toho je 55. Ďakujem veľmi pekne, Vicky. A ďalšie informácie. Samozrejme, spolupráca doteraz bola vynikajúca. Hm, pani Forta, pani a dva spoluspravodajcovia, pani Virkunen a pán Žuvan. A po voľbách vo Francúzsku to teraz nie je, pretože stále sa aktívne zapája do diania vo Francúzsku. A rád by som ešte povedal, že dnešné zasadnutie je zamerané na diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch. Predložených bolo 462. A naše hlasovanie počas spoločného zasadnutia oboch výborov sa uskutoční 18. marca v Štrasburgu. Takže mali by sme byť pripravení na hlasovanie na konci dôležitej práce. Bod číslo 3. Spoločné zasadnutie online platformy a digitálny jednotný trh príležitosti a vizi pre Európu, ako som povedal, dvaja spoluspravodajcovia, pani Virkuna a pán Žuván. A teraz by som rád požiadal pani Vicky Ford o jej oznámenia na úvod, nech sa páči. No, ja myslím, že by sme mali pokračovať eh, s prezentáciou. Bolo vedené obrovské množstvo práce a ja moje pripomienky poviem neskôr, takže môžeme pokračovať. Áno, ďakujem pekne ako zvyčajne, ako prvý dostanú slovo spravodajcovia, potom stieňoví spravodajcovia a potom ďalší členovia oboch výborov, ktorí požiadajú o slovo. No a ako prvá dostane slovo pani Virkunen, naša spravodajkyňa v mene výboru ITRE. No a na druhej strane môžete tiež povedať, a vidím, pán Šváb vystúpi v mene pána Žuvana. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ako predseda Buzek už povedal, tak môj spoluspravodajca, pán Žuvan, bohužiaľ, tu dnes nie je, ale my sme aktívne pracovali počas ostatných týždňov spolu s tieňovými spravodajcami o správe na, o online platformách a ako už bolo povedané, bolo predložených 462 pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem teda všetkým členom oboch výborov za ich aktivitu a rovnako takmer všetky pozmeňujúce návrhy boli veľmi pozitívne, upozorňovali na prínosy online platformiem ako nové obchodné príležitosti a nové obchodné a podnikateľské modely, čo nám ponúkajú a aký prínos znamenajú pre Európu a európske hospodárstvo. A tiež pozmejúce návrhy sa zaoberali tiež výzvami, o ktorých sa hovorí, o ktorých sa hovorilo už na predchádzajúcich zasadnutiach v našich výboroch. No doteraz sa zná, že najzložitejšou témou je ručenie. A, ako viete, už máme smernicu e-commerce o elektronickom obchode, ktorá je veľmi dobrá, ktorá rieši väčšinu otázok, ale Možno sú to nové veci ako falošné správe, nenávist, správy, nenávisné prejavy a tak ďalej, kde musíme ešte objasniť, ako by mali byť tieto veci vyriešené. Som si istá, že všetci súhlasíte, že sloboda prejavu je veľmi dôležitá do, um, hodnota a chceme, nechceme cenzurovať internet, ale platformy musia tiež niesť vlastnú zodpovednosť. Nesmieme zabúdať na to, že oni zodpovedajú za obsah a my musíme nájsť eh, správnu rovnováhu medzi týmito témami a v chádzajúcich dňoch s tieňovým spravodajcami budeme o tom hovoriť, pretože sú tiež rôzne názory aj medzi členmi jednotlivých výbor, alebo oboch výborov. Doteraz sme predložili návrhy na 36 kompromisných návrhov a pripravujeme približne 10 ďalších. Uskončilo sa 10 zasadnutí tieňových spravodajcov a ďalšie nás čakajú a ďakujem za spätnú väzbu. Všetky politické skupiny pracovali veľmi účinne a efektívne, že vždy je to veľa práce. Keď spolupracujú dva rôzne výbory, znamená to veľa vyššiu mieru koordinácie medzi politickými, politickými skupinami a, a tiež medzi výbormi, takže časový harmonogram je vždy veľmi náročný, tak aj teraz, ale my, spravodajci, vyvinieme maximálne úsilie, aby sme spolupracovali s tieňovými spravodajcami a finalizovali kompromisy a aby sme e, vytvorili čo najlepšiu správu. Ďakujem všetkým spravodajcom a členom výboru a výborov za ich pozmejúce návrhy, pretože vďaka pozmejúcim návrhom a vďaka a teraz my pracujeme na kompromisoch, tak aby sme našli čo najväčšiu väčšinu a podporu pre hlavné veci. No, ako predseda povedal, hlasovať sa bude 18. maja v Štrasburgu. To znamená, že máme ešte pár týždňov spoluprácu s ďalšími skupinami. Ja sa veľmi teším na vaše pripomienky a vstupy. Ďakujem pekne pán kolega Šváb, v mene kolegu Žuvána. Ďakujem pekne, pán predseda. Dostal som informácie aj poznámku pána Žuvena, ktorý už ako povedal, nemôže byť tu dnes medzi nami. Nechal mi niekoľko komentárov. Chcel by pogratulovať a poďako, poďakovať všetkým, ktorí prispeli k návrhu tejto správy a ako už povedala jeho kolegyňa. Teraz ide o to, aby sme našli kompromisy, ktoré zatiaľ nie sú úplne jasné v takej malej časti. E, vo väčšine je to možno len zo pár problematických bodov tam ostáva zásadné otázky, kde e, ešte Filip e, uvažuje, ide o pozmeňovacie návrhy v takých kľúčových bodoch, ako je definícia platformiem, či ju potrebujeme a ak áno, akým spôsobom sa k nej dopracovať. Po druhé, či by sme mali revidovať systém zodpovednosti platform tak, ako je stanovený smernicou e-commerce. Po tretie, ako zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľa a ako zabezpečiť väčšiu transparentnosť a právnu istotu pre všetky online aktivity. Po štvrté, ako zadefinovať to, čo komisia označuje ako vyrovnaný e, regulačný rámec, kde by bola rovnováha medzi reguláciou a zameranými intervenciami v špecifických problémoch a tiež ako zadefinovať level playing field a zabrať nekalým obchodným praktikám v neprospech spotrebiteľov. Tieto otázky boli aj na úvod tohto návrhu komisie. Komisia 10. mája predloží závery, ku ktorým dospela. A je potrebné, aby e, parlament e, zasiahol v právnom momente, aby prival na prácu komisie. Preto Filip, ako povedala Ena, pracuje na tom, aby e, sme e, prichystali silné stanovisko parlamentu, aby sme sa dopracovali k vyrovnanému návrhu v porovnaní s komisijným, ktorý musí byť prakticky flexibilný a užitočný pre obchod, ale zároveň musí fungovať tak, aby regulácia a zákony, ktoré máme v Európe, aby sa rešpektovali všade vo svete. Ďakujem, pán predseda. Um, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám obom. Teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. A teraz v mene SAD a oboch výborov dostane slovo pán Jose Blanco López. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vystúpim aj v mene kolegu z IMKA Serchia Gutieresa a preto poprosím aj trochu flexibility v rečníckom čase. Úvodom by som rád upozornil na to, čo hovoríme obaja v prvej výmene názorov. Východisko je veľmi dobré, ale je tam jeden zásadný nedostatok a síce sociálna dimenzia digitálneho hospodárstva a tej sa vôbec nevenuje pozornosť. Rôzne aktivity ktorých fungujú platformy, zdá sa, ako keby tam neboli za nimi pracovníci. ako keby e, nebolo možné, e, aby užívateľia vstúpili do priameho kontaktu a teda ide otázku o klasifikáciu, diferenciáciu obsahov alebo aby zoskupovali viaceré časti pri predaji tovaru, poskytovaní služby alebo pri e, výmene služieb alebo pri poskytovaní obsahov služieb. To je odsek 7 návrhu správy. A to isté platí aj pri rokovaní o kompromisoch. Naše pozmeňovacie návrhy socialistickej skupiny predstavujú naše politické priority a môžeme ich e, zhrnúť do štyroch blokov alebo priorit. Potreba legislatívy, tu by som upozornil že diskusia, ktorá prebieha pri rokovaní o kompromisoch, sa delí na dve časti. Niektorí si myslia, že súčasná legislatíva už kompletne pokrýva online platformy a potom sú tí, ako my, socialisti, že sme si istí, že sú tam prázdne miesta parlamente sme už viedli diskusie s nezávislými odborníkmi, akademikmi, expertami z komisie v pracovnej skupine 22. E, marca. Dokonca prišiel aj nový návrh smernice o sprostredkovateľských platformách, ktoré by pokryli ten nový triangulárny vzťah online platformy a platformy pre spotrebiteľov. Pre nás je to jasné, len samoreguláciou nepokrieme existujúce prázdne miesta. Umožňujú nekalú hospodárskú súťaž v porovnaní s tradičnými sektormi, umožňujú online sociálny dumping. Preto si myslíme, že EÚ by mala podporovať rozvoj digitálneho hospodárstva tým, že objasní právne ustanovenia a že by sa mali vyvíjať sociálne spravodlivo. Žiadame komisiu, aby prišla s definíciou online platformiem pre celú EÚ a aby došlo tiež ku klasifikácii týchto platformiem, aby sa diferencovali tie, ktoré realizujú fyzickú službu alebo predávajú reálny tovar a od tých, ktoré sa širším spôsobom zúčastňujú trhu. V sociálnej dimenzii európsky pracovný trh sa vyvíja k nenormalizovaným alebo atypickým formám práce, ehm, práca a la carte, ako na menu, alebo čiastočné ehm, úväzky a podobne. A preto musíme zabezpečiť, aby pracovníci, ktoré využívajú platformy, aby mali dôstojné pracovné podmienky. V súčasnosti existuje nadmerná tendencia využívania živnostníka práve takýmito online platformami. Komisia by mala preštudovať, do akej miery súčasná legislatíva sa dá aplikovať na digitálny pracovný trh a zabezpečí aplikáciu týchto pravidiel. My v socialistickej skupiny si myslíme, že investície do vzdelávania a výchovy sú rozhodujúce, aby EÚ mohla úspešne konkurovať na svetových trhoch a aby zároveň uchovala vysokú mieru zamestnanosti. Tiež si naša skupina myslí, že je rozhodujúce, že táto dimenzia sa musí e, harmonizovať alebo ísť ruka v ruka aj s fiškálnou a teda treba aplikovať všetky fiškálne pravidlá pre všetky firmy, ktoré poskytujú služby nezávisle od toho, či ich poskytujú online alebo offline. A aby sa zabezpečilo, že všetky firmy, vrátane digitálnych, aby platili svoje dane tam, kde generujú zisk. Pre socialistickú skupinu je jasné, že sú platformy, ktoré zohrávajú aktívnejšiu úlohu než sprostredkovateľia. A preto súčasná legislatíva je nepostačujúca. Preto sme predložili návrh, aby sme žiadali o rýchly postup e, v tých e, obsahoch, ktoré narušujú duševné vlastníctvo a aby sme zabezpečili lepšiu sledovateľnosť a pôvod takýchto obsahov. V našich pozmeňovacích návrhoch 224 ešte minútku hovorí, pán Blanco López. Ja hovorím aj v mene kolegu. Ešte minútku. 2, 24, 55 a 76. Chceme, aby platformy boli v prospech, platformy dávali nástroje v prospech spotrebiteľov. No, rečník je prerušovaný. Ďakujem. On... No, to bolo veľa informácií, ďakujem pekne. A teraz menej EKR dvaja spoluspravodajcovia Inko, Daniel Dalton, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja, ja hovorím v mojom mene aj v mene kolegyne, takže ak v mene pán Bosiut. Dobre, ďakujem pekne. Tak ako som povedal ja aj Annalín na zasadnutí tieňových spravodajcov, tak uh, musíme venovať tejto oblasti hospodárstva a preto musíme sa vyhnúť duplikáciám s inými legislatívami, aby to možné, musíme sa zaobrať tým, či sa dobre dodržiavajú existujúce pravidlá, ale online platformy nie je pravda, ten predpoklad, že online platformy, nie, na mm, online platformy sa nehodia naše pravidlá a mnohé platformy úspeli aj napriek existujúcim pravidlám, ktoré im mali brániť. No a rovnako a niektoré pripomienky o sociálnom dumpingu, treba to povedať jasne. Internet zdemokratizoval svet viac ako čokoľvek iné. Dáva to pravomoci spotrebiteľom, zamestnancom, viac ako čokoľvek iné. No a hospodárstvo je tohto príkladom dáva to moc zamestnancom, berie to zamestnávateľom, sa nemusia báť, že každý deň musia byť v práci 9. do 5. na nasledujúcich 10 rokov. Oni si môžu vybrať vlastný život a to je dobrá vec, rovnako sme už medzi ľudím dovať si kariéru pre tým, ktorí, mali, ktorí boli bezmocní, profesionálni youtuberi alebo profesionálni hráči. To je veľmi dobré a myslím, že Lavica by to mala podporiť. No a spôsobom niektoré špecifiká e, v definíciách platformy nevidíme možnosť alebo potrebu vytvárať e, presnú, komplexnú definíciu. Platformy mali byť tak regulované ako teraz e, po, po, v rámci jednotlivých sektorov, Čo je relevantné alebo dôležité, sa definovalo, čo je alebo čo nie je platforma podporiť rast európskych platformy no a to musíme urobiť tak, aby Európa bola dobrým prostredím pre všetky platformy a nie nejak tými protekcionistickými opatreniami. Tieto opatrenia z nich budú profitovať len existujúce veľké platformy, ktoré nie sú e, európske. Takže potreba, musíme e, právomoci a moc spotrebiteľom, zamestnancom podporiť rasta. Čo sa týka e, zodpovednosti a ručenia, tak samozrejme platform musia e, zodpovedať a dodržiavať a zákony, ale treba zaručiť otvorenosť internetu, dodržiavanie práv, právnu istotu a akékoľvek ustanovenia o zárukách ručení sprostredkovateľov internetových musia byť technologicky neutrálne aj do budúcnosti, čo to správy viac pozitívnych vyjadrení. Hovorí sa tam ako budovať dôveru, ale ak platforma stratí dôveru, tak stratí a, alebo zrúti sa aj podnikateľský model a to je na vec. Spotrebitelia sú kráľmi tak ako nikdy predtým. A rovnako by sa dalo povedať viac o dátach, správe, o štandardoch, prenosnosti, o eh, cezhraničných eh, tokoch údajov. To je veľmi dôležitá vec pre eh, spoločnosti, hlavne tie globálne. Vybudovanie úspešného a dobrého prostredia nielen v Európe, a pre všetkých partnerov na svete je dôležité tak, aby všetci mohli, mohli profitovať z toko údajov, návrh kompromisov. Je dobrá báza na diskusie. Ďakujem obom spravodajcom za to, že sme sa dostali do tejto fázy a teším sa na ďalší pokrok tejto téme. Myslím, že nás čaká ešte veľa práce, ale som presvedčený o tom, že sa nám to v odchádzajúcich týždňoch aj podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. A teraz eh, v mene skupiny ALDE. Eh, v mene skupiny ALDE a oboch výborov pani Majka Kalas, sa páči. Ďakujem pekne. Budem hovoriť eh, je oboch tieňových spravodajcov, takže tiež prosím, dajte mi 6 minút. Ja eh, viem, že mm, oni prísne dohľadáte na dlžovanie času. Ďakujem spravodajcom za ich eh, prácu na správe, aj za kompromisy, ktoré sme už dostali a na ktorých sme pracovali je tu veľa pozitívnych vecí, uznáva sa úloha platform pri vytváraní príležitostí pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Rovnako sa zhodneme na tom, že musíme sa zaoberať možnými problémami vo vzťahu B2B, napríklad na transparentnosť rankingových systémov alebo jednostranných poplatkov a podmienok, to je veľmi dôležité pre malé a najmenšie spoločnosti, pretože oni budujú svoju činnosť na platformách. Ešte existujú názorové rozdiely v prípade niekoľkých kompromisov. Poprvé, ALD uprednostňuje zaobrať sa otázkami implementácie predtým, než sa začneme zaoberať otázkou tvorby novej legislatívy, keďže eh, mnohé legislatívne akty sa momentálne aktualizujú, tak by sme boli radi, keby eh, táto správa žiadala novú legislatívu len v prípade jasného problému, ktorý treba vyriešiť. ale nemyslíme, že existuje niečo zlé hm, na logike práva hospodárskej súťaže EÚ o platformách. Myslíme, že DG Competition by malo zaistiť eh, spôsob, eh, akým eh, riešia nové formy podnikateľskej činnosti alebo podnikania ako definícia trhov. To musí zodpovedať digitálnej ére a rovnako keď sa zaoberajú dopadmi údajov a dát a musia byť rýchlejšie pri príjmaní rozhodnutí. Avšak my ne, nepríjmame odôvodnenie mm, legislatívy o hospodárskej súťaži. No a ďalšia dôležitá vec, eh, to je zodpovednosť a ručenie eh, online platformiem. Eh, viacero odsekov sa venuje rovnakej téme, používajú sa aj rôzne slova, termíny a vytvára sa tým zmetok. My žiadame komisiu, no, v tom, čo žiadame, o čo žiadame komisiu a o čo žiadame platformy. My mm, návrh hovoríme zo strany spoločnosti, ktoré majú platformy a nie zo strany užívateľov a hlavne z pohľadu základných práv spotrebiteľov. A toto nie je zanedbateľná vec. Sloboda prejavu, hlavná informácia a ochrana údajov sú dôležité veci. A preciznejšie a presnejšie k týmto odsekom. Poprvé, aké za aké obsahy chceme, aby platformy ručili, keď sa da, žijeme do situácie podnikov, a oni musia zistiť, čo je nevhodné alebo nebezpečné na platformách, mohol byť jednoduchšie povedať im, že aby vôbec nezačínali svoju činnosť, pretože takmer všetko môže byť nevhodné no a my ako politici to veľmi dobre poznáme, že na platformách sa o nás robia rôzne pripomienky, takže kto bude posudzovať to, čo je nevhodné. Naša skupina môže podporiť eh, odvolávku na nelegálny obsah, keďže platformy ručia, tedy keď si uvedomujú existenciu nelegálnych pripomenok na svojej, svojich stránkach a nezrušia to. Ďalšia vec e, sú preventívne opatrenia, e, keď žiadame platformy, aby predchádzali nebezpečnému, nelegálnemu e, obsahu. Existujú dobrovoľné opatrenia, ktoré môžu platformy prijať v boji proti nelegálnym obsahom ako boli e, jasne vyjadrenia v svojich podmienkach používania, aký obsah sa je povolený, alebo aby znemožili prístup recidivistom. A nemôžeme dovoliť e, nejaký monitoring a filtrovanie. Poprvé súd povedal, že to obmedzuje práva jednotlivcov a po druhé, toto smeruje len k cenzúre na webe, keďže algoritmy nerozlišujú medzi tým, čo je správne, nesprávne, čo je irónia, paródia a tak ďalej. Ako som povedal už na zasadnutí spravodajcov z ohľadu na to, že väčšina platformiem nie sú európske, ale americké, ruské a čínske, tak ma zaujímalo, prečo spravodajcovia sú žiadať európske spoločnosti, aby filtrovali obsahy, ktoré vytvárajú európske použiteľia bez, používateľia bez akýchkoľvek zárok. No a naše požiadavky sú jasné, jasné, čo podporujeme. Chceme, aby komisia kodifikovala e, systém e, upozornení a rušenia, tak aby spoločnosti mali väčšiu právnu istotu, ale tiež, aby e, tiež spoločnosti, ale aj spotrebitelia, ale my nemôžeme zrušiť celý rámec smernice o, o elektronickom obchode. Michel Raymond v mene zelených a výboru ITRE. Nech sa páči. No, v našom mene vystúpi Julia Reda. Thank you, Chair. As, uh, my colleague has... Ďakujem. Ja hovorím teda v mene oboch výborov. Chcem sa poďakovať spravodajcom za druhý súbor pozmeňovacích návrhov. Táto druhá sada návrhov je oveľa lepšia. Je tu oveľa viac vecí, s ktorými môžeme súhlasiť. V tom prvom súbore pozmeňovacích návrhov je ešte veľa problémov aby táto správa mala pridanú hodnotu, musíme sa sústrediť na oblasti, kde komisia ešte nepredložila legislatívu. Nemyslíme si, že by sme mali mať odseky o smernice AVMS, pretože nedlho už bude výbor pre kultúru o tom hlasovať, o správe. Pokiaľ ide o právnu zodpovednosť, ešte raz musíme zdôrazniť, že smernica o elektronickom obchode musí byť základom pre naše úvahy. Ďakujem spravodajkyni za to, že poukázala na dôležitosť tejto smernice pre životné prostredie. Určite nechceme žiadne odkazy na posilnenie monitorovania, pretože toto ide proti smernici e-commerce. Tam sa zakazujú takéto všeobecné E, povinnosti monitorovania, ale ide to aj proti judikatúre Európskeho súdneho dvora, pretože e, tam sa porušuje podľa súdu sloboda jednotlivca, sloboda podnikania a tak ďalej. Sú tu určité nové výzvy ako falošné správy a prejavy nenávisti. O tom už sa hovorilo v niektorých členských štátoch. Niektoré členské štáty skúsili už aj prijať legislatívu proti týmto javom, ale na národnej úrovni sa objavuje stále ten istý problém. Väčšina falošných správ a prejavov nenávistí nie sú nelegálne podľa vnútroštátneho práva. Napríklad iba 15 e, toho, čo sa klasifikuje ako prejavy nenávisti podľa legislatívy členských štátov sa dá označiť ako protizákonné. To sú štatistiky Rady Európy. Čiže ak nejaký obsah nie je nelegálne, nelegálny, tak je veľmi ťažké nejakú platformu žiadať, aby eh, stiahla takéto obsahy z internetu. Takže skôr by sme mali si klásť otázku, či trestné právo v členských štátoch dobre rieši túto otázku. Ďalej, rôzne typy obsahu a nelegálneho obsahu si vyžadujú rôzne prístupy. Takže legislatívne postupy, eh, ktoré mm, navrhujú notice and take down, eh, to môže byť určité riešenie, čiže tam sa má riešiť, eh, aký obsah, ako sa má riešiť, napríklad pokiaľ ide o E, falošné správy a prejavy nenavisti, je to nelegálny obsah alebo je to nechcený obsah. Tam musíme rozlišovať. Pokiaľ ide o porušovanie autorských práv, tam nie je nelegálny obsah, ale to, ako sa ten obsah používa, ak sa napríklad neuplatňuje žiadna výnimka z autorského práva. Automatické opatrenia, ale toto nevedia rozlíšiť. Potom sú tu iné kontexty, napríklad odstraňovanie obrázkov, e, fotografií zneužívania detí, Nechcete um, upovedomiť osobu, ktorá zadala tento obsah na internet, um, že dávate tie obrázky preč z internetu, pretože nechcete zasahovať do trestnoprávnych konaní. Ale zasa, keď ide o porušovanie ľudský, eh, pardon, autorských práv, vtedy musíte informovať dotknutú osobu, aby sa umožnili nápravné mechanizmy. No a takisto tzv. counter notice procedure, čiže aké o, prostriedky nápravné existujú a sú k dispozícii. To je ďalšia otázka. Potom je tu ďalší problém so súčasnými pozmeňovacími návrhmi. Na niektorých oblast, e, miestach sa e, tak dosť leda bolo e, spomína otázka data ownership, e, vlastníctva dát. E, Neviem, či toto je reakcia na oznámenie komisie o konektivite zo začiatku tohto roka, kde sa hovorí o šiestich možných politických alternatívach, ako využívať e, strojovo generáno, generované dáta. A v jednom tomto scenári e, sa uvažuje o práve na vlastníctvo dát, ale to podľa nás nie je dobré riešenie. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, ako reagovať na toto oznámenie e, komisie. E, chceme napríklad nejaké automaticky nastavené o, e, zmluvné podmienky pre používanie strojovo generovaných dát. V tomto kontexte musíme riešiť vlastníctvo dát. Um, musíme si objasniť, či vôbec tý, s takýmto pojmom súhlasíme. No a ďalšia vec, otázka transparentnosti a férovosti vo vzťahoch B, B2B, business to business. S týmito návrhmi vo všeobecnosti môžeme súhlasiť, tu môžeme súhlasiť so spravodajcami a ich líniou, ale ešte stále musíme na tom pracovať, aby ten kompromis bol naozaj dobrý. Ďakujem, kolegyňa, za tieto pripomienky. Takže toľko k vyjadreniam tieňových spravodajcov. A teraz pani Vicky Ford, spolupredsednička výboru IMCO. Takže Nikola Dante, Dante ako prvý, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko poznámok som prekvapený e, aj s odpovednosťou spravodajkyni. Je to skutočne obrovská výzva, stojí pred nami e, svet, ktorý nepoznáme dokonale a ktorý je veľmi zložitý, ale my musíme oddeliť pravidlá od hospodárstva a od digitálneho hospodárstva a také, ktoré by mali fungovať a platiť her ide o budúcnosť digitálneho hospodárstva a ide aj o dôveryhodnosť platformiem. Nepotrebujeme viacej pravidel, ale potrebujeme, aby boli dobré a neustále sa odvolávať na smernicu e-commerce. Áno, to je správne, ale musíme dávať pozor, že táto smernica sa venuje len tovarom, nie službám. A teda nepokrýva všetky aspekty, ktorým sa venujú súčasné platformy. Mali by sme zabrániť tomu, aby platformy postupovali diskriminačne k našim spotrebiteľom, občanom, užívateľom. Pozrite sa napríklad v USA, to je jedna z tém, ktorý, ktorá sa diskutuje tam sú platformy najviac rozvinuté a diskutuje sa, či môžu byť diskriminačnými prvkami pre isté spoločenské triedy. Ja si myslím, že by sme mali rozpracovať aj otázku vydavateľskej zodpovednosti platformiem a informácií, ktoré uverejňujú. A tam je v hre aj politika, aj sloboda Vychádzajúc zo skúseností, mnohé aktivity a politické skúsenosti a informácie a vplyvy prechádzajú cez, cez platformy a to vplýva aj na demokratické systémy. Takže musíme byť veľmi e, zodpovední a musíme sa plne e, venovať e, tomu, aké zodpovednosti majú platformy a musíme tiež zadefinovať tieto e, zodpovednosti pre všetky druhy hospodárstva. Ďakujem za pozornosť. Antones Guargas. Thank you very much. it's a, it's a pleasure to be back. Uh, there's a lot of potential in online e, Online platformy majú obrovský potenciál, pretože ponúkajú nový trh pre rôzne produkty a služby. Takisto spotrebiteľom to poskytuje nový výber ale online platformy, platformy v Európe majú veľmi nízky podiel a musíme sa namáhať, aby sme dobehli uh, Spojené štáty alebo azijské štáty. Ja podporujem pozmeňovacie návrhy uh, pre uznávanie malých a stredných podnikov a uznávanie platformiem. Takisto to, že potrebujeme expertov e, na online platformy a lepšiu vzdelanosť tejto oznám, e, oblasti, takisto e, právna zodpovednosť a technologicky neutrálny e, prístup, toto všetko potrebuje, podporujem a potrebujeme. Pokiaľ ide o definíciu online platformiem, ja podporujem návrh kolegov, ktorí povedali, že definícia musí byť v sektorovej legislatíve na základe služby, ktorú potre- poskytujú. Nechceme novú definíciu online platformiem. A ako už na predchádzajúcich spoločných výboroch sa hovorilo, niektoré platformy pod, poskytujú infraštruktúru, iné poskytujú služby. Takže nejaká paušálna všeobecná definícia podľa mňa e, by nebola dobrá, mala by negatívny vplyv na inovácie, brzdila by inovácie a my musíme e, sa zamerať na to, aby sme nebránili inováciám v EÚ. Vítam aj pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria o zodpovednosti online platformiem a o samoregulačných opatreniach, aby sme odstraňovali nelegálny obsah, nelegálne tovary, ale nemôžeme blokovať e, práva používateľov ako právo na súkromie a slobodu e, slova. Mnohé online platformy hovoria, že sa obávajú revízneho systému ktorý spomína aj správa, takéto systémy musia spadať pod smernicu o nekalých obchodných postupoch. Nemusíme vytvárať nový európsky orgán alebo úrad alebo agentúru, ktorá by kontrolovala eh, kontrolné systémy pre online platformy, ako hovoria niektoré pozmeňovacie návrhy. Vo všeobecnosti ale podporujem väčšinu pozmeňovacích návrhov, podporujem správu, Veľa šťastia a úspechov želám všetkým spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som poďakovala spravodajcom za ich prácu. Všetky ekonomiky platform sa zakladajú na lojalnosti a na zodpovednosti. Ale keď sa pýtame európskych občanov, tak je to len asi 22%, ktorí majú dôveru v platformy všeobecnejším spôsobom e, v siete. A teda je dôležité, aby sme posilnili lojalnosť, dôveryhodnosť platform a dôveru spotrebiteľov a to vyžaduje viaceré prvky, niektoré sa tu už spomenuli, zodpovednosť, angažovanosť e, alebo zaviazanosť platformiem aj určitými povinnosťami, napríklad poskytovať informácie spotrebiteľovi o právach, o pra- pracovných právach a tak ďalej väčšiu spoluprácu medzi platformami a administratívou a štátnou správou, ale ja by som nastojila na jednom bode a síce komentáre, ktoré sa robia k platformám a online reputácii týchto platformiem. A tu by som bojovala za vytvorenie mechanizmu certifikácie takýchto komentárov je potrebná rovnováha samozrejme. To, čo je dôležité aj pre nás, nechceme zničiť dynamiku rastu a inovácie týchto platform. Ďakujem za pozornosť. Martin. Edward Martin. Ďakujem. Pán Buzek spomenul prvé kolo francúzských prezidentských volieb, takže všetci viete, aké sú výsledky ja si myslím, že to by nás malo viesť aj k tomu, keď, aby sme si kladli otázky, keď pracujeme na takýchto témach vždy som obhajoval, alebo keď sme sa snažili nejakým spôsobom obmedzovať negatívne dopady a keď pracujeme na takomto texte, ja som za digitálny európsky trh, ale mnohí kolegovia hovoria o výhodách pre klientovi, ale ja by som bol rád, keby sme sa venovali aj výhodám pre občanov, pre pracovníkov, pretože aj to spôsobuje, že e, nenávidíme Európu. Nesmieme zabúdať na tento boj, ak ide o to, aby sme mali ešte väčšiu hospodárskú súťaž. Vieme veľmi dobre, také vyhrotenie, čo prináša medzi občanmi. Dávam teda upozorňujem všetkých, áno, jednotný digitálny trh, ale akým spôsobom a aké sú nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme e, urobili sociálnu e, harmonizáciu, fiskálnu harmonizáciu. Mnohí kolegovia aj tu v sále kritizujú veľmi často migrantov a utečencov, ktorí robia sociálny turizmus, ale nikto nehovorí nič o firmách, ktoré robia fiskálny turizmus. A už sme to v minulosti zažili veľké európske telefonické firmy všetky bez výnimky delokalizovali svoje platformy, volacie platformy do Afriky alebo do Ázie, tak pozor. Ja viem, že za tým všetkým je čím väčší zisk a rentabilita, ktorý je dôležitejší než všetko ostatné. A som si istý, že investori budú vždy e, ďalej hľadať na tejto planete miesta, kde to bude stále menej drahé a menej drahé. Ešte všeobecné pripomienky. E, chcem sa poďakovať e, za prácu na kompromisných návrhoch. Už e, máme veľa legislatívy, ktorá e, upravovala, čo sa deje v tejto oblasti platformiem a preto akákoľvek legislatíva, o ktorú teraz požiadame, musí dobre fungovať s tým, čo už existuje, um, ako nariadenie o ochrane údajov, uh, takisto smernica o bezpečnosti sietí, o bezpečnosti informačných sietí uh, podniky už implementujú. Čiže my teraz nemôžeme znova rozvíriť vodu a nemôžeme do toho vnášať zmetok. Musíme pamätať najmä na to, že hospodárske subjekty potrebujú istotu, predvídateľnosť a už pracujú s legislatívou, ktorá už e, existuje v EÚ. A pokiaľ ide o um, režim právnej zodpovednosti sprostredkovateľov, uh, ktorá, ktorá um, existuje podľa smernice e-commerce, to je veľmi dôležité. Subjekty potrebujú vedieť, aké majú zodpovednosti. Julia Reda to povedala hospodárske subjekty by naozaj mali ťažkosti s tým, keby sme od nich žiadali, aby konali proti veciam, ktoré nie sú vlastne podľa zákona nelegálne. Čiže ten režim právnej zodpovednosti sprostredkovateľa je veľmi citlivý. Keby sme tam niečo zle nastavili, tak by sme tým destabilizovali celú digitálnu sféru. Takže dúfam, e, že zapracujete ešte do textu to, čo povedala pani Kalas. Dostala veľkú zodpovednosť od nášho zmiešaného výboru. A takisto rôzne ďalšie veci, ktoré tu e, zazneli. Nikola Dante e, má správu o kolaboratívnej ekonomike. Mnohé, mnohé veci, ktoré povedal, sú dôležité aj pre túto oblasť a je potrebné zabezpečiť, aby tieto e, správy neboli v rozpore. Čiže musíme tu zachovať ten súlad jednotlivých e, legislatívnych správ v, našom, v našich výboroch. Komisia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem pripomenúť ten kontext do ktorej sme zasadili celú túto politiku. E, pre platformy je to súčasť stratégie pre digitálny jednotný trh. Chceme, aby digitálny jednotný trh prekvital, aby vytváral inovácie, rast a tak ďalej. Takže o to nám ide a chceme, aby nové európske platformy vznikali. Jeden delegát um, jeden poslanec hovoril, že európskych platform je málo. Nechceme vytvoriť právny rámec, ktorý by dusil nové európske platformy. Takže samozrejme, musíme byť opatrní, musíme naozaj cieľene reagovať na problémy, ako ste to už aj spomenuli. Chceme veľmi dobre fungujúcu ekonomiku platformiem, ktorá bude výhodná pre všetkých, či už e, pre spotrebiteľov alebo pre podniky, pro, pre prevádzkovateľov platformiem, pretože všetci si uvedomujeme, že tie platformy naozaj prinášajú veľké výhody. Samozrejme uvedomujeme si, že prinášajú aj potenciálne problémy pretože platformy majú e, stále väčšiu a dôležitú úlohu ako strážcu a, a tak, takého vrátnika pre toky informácií. Potom sú tu otázky spojené s transparentnosťou, so spravodlivosťou mm, vo vzťahu medzi platformami a podnikami. My skúmame túto oblasť teraz veľmi pozorne. E, podnikateľská sloboda pre obe strany musí byť zabezpečená e, jednak pre platformy, ale aj pre e, malé podniky, ktoré budú užívateľmi platformiem. Nechceme dusiť inovácie, chceme riešiť iba reálne problémy. Pokiaľ ide o právnu zodpovednosť, to tu už zaznelo, musíme sa zameriavať na nelegálny obsah. Tam musí pôsobiť legislatíva Smernica e-commerce to rieši. No a potom, ale keď sa dostávame k problému škodlivého obsahu, ktorý ale nie je nelegálny, tam už je to citlivé, pretože zasahujeme do oblasti základných práv. No a pokiaľ ide o definíciu, e, tu sme skeptickí. Paušálne riešenie, jedna definícia pre pokrytie všetkých javov, to by bolo kontraproduktívne, takže prosím, tu musíme byť opatrní. Takže aby som to zhrnul, chceme proporčné, zacielené reakcie na problémy, ktoré sa priebežne objavujú, ale nezaj, nechceme tou legislatívou zachádzať príliš ďaleko, nechceme to preháňať s legislatívou. Chcete to ešte zhrnúť na záver? Pretože o chvíľu začne druhá polovica tohto zasadnutia o 4 minúty. Mať minútu. Chcem sa poďakovať, pani predsednička, všetkým, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii. E, boli to pre mňa veľmi podnetné pripomienky. Zdá sa, že nikto ešte nie je úplne spokojný s našimi kompromismi, takže nás samozrejme čaká ešte práca. Ale zdá sa, že každý si želá spravodlivú hospodárskú súťaž v Európe. Však to je samozrejme e, cieľ každého, ale sú rôzne názory na to, ako to dosiahnuť spravodlivá súťaž, väčšia transparentnosť a tak ďalej. To je dôležité. Nesmieme to preháňať s legislatívou. Nadmerná regulácia je škodlivá pre inovácie pre, e, v Európe. A takisto, pokiaľ ide o samoreguláciu, ja nie som až taká skeptická, pretože aj tradičné médiá majú určité neregulované oblasti a robia samoreguláciu. A ja si myslím, že aj online platformy by mali fungovať e, aj na základe dôvery spotrebiteľov. A nová legislatíva takisto musí nadvezovať na už existujúcu implementovanú legislatívu. Chcem sa poďakovať všetkým za pripomienky. Veľmi mi to pomáha pri práci a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Dúfam, že na konci tohto procesu budú takmer všetci zúčastnení poslanci spokojní. 18. mája bude preskúmanie pozmeňovacích návrhov a hlasovanie vo výbore. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pánovi Buzekovi a v 3G3 pokračuje e, v zasadnutí nášho výboru pre vnútorný trh. A my teda budeme o minútu pokračovať vo formácii výboru ITRE.